by mala prispieť k ďalšiemu rozšíreniu korporátnej podnikovej sociálnej zodpovednosti. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pani kolegyňa Hanzlíková. A teraz má slovo pán Kutáš. Dúfam, že som to správne vyslovil, hovorí pán predsedajúci.